tieto podklady za schválené. Prvý bod, ktorý máme, je ústna otázka na zodpovedanie na radu, pokiaľ ide o vytvorenie spoločného programu Európskej únii pre presídľovanie. Odovz-